Good morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. First committee meeting in the new 2018 year. All... Takže ja by som vás chcel zaželať do roku 2018 všetko len to najlepšie, aby sa vám darilo po celý rok. V, te, v tomto období budeme mať veľmi veľa práce. Takže by som teraz pristúpil k nášmu stretnutiu. Ak nemáte žiadne iné pripomienky, tak môžeme prijať náš dnešný program. Nevidím, že by sa niekto hlásil o slovo s pripomienkami, takže nemám žiadne ďalšie oznámenia. E, Teraz by sme mali schváliť zápis z nášho stretnutia, ktoré sa konalo 6. novembra 2018. Ak ani k tomu nie sú žiadne pripomienky, tak tento, ta, tento protokol z stretnutia je schválený. A teraz poďme na štvorku. Tu ide o e, rozvojový program európskeho zbrojárskeho priezmyslu, kde ide o podporu konkurenschopnosti a inovatívnych kapacít európskeho zbrojárskeho priemyslu. Naši kolegovia z výboru AFET diskutovali o týchto záležitostiach už niekoľko mesiacov, dá sa povedať možno, že až dva roky. A toto je tá priemyselná časť ich diskusí. Ehm, no a tá politická záležitosť, teda tá priemyselná časť spadá do našej kompetencie. Náš eh, spravodajca, spravodajkyňa François Grostet Tu by som chcel podotknúť, že naša dnešná diskusia sa bude odvíjať na základe 472 pozmeňovacích návrhov, ktoré boli k tomuto návrhu správy predložené. Ako si pravdepodobne spomínate, Pani Grostet nám odprezentovala 27. novembra návrh svojej správy. Takže dnes budeme hovoriť o tých pozmeňovacích návrhoch. Pani spravodajkyňa, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Rada by som najprv poďakovala kolegom, ktorí podali pozmenujúce návrhy. Množstvo pozmenujúcich návrhov 437 predložili moji kolegovia. To ukazuje, aký význam má tento priemyselný program a záujem, ktorý e, my týmto smerom e, vysielame. Sme e, na začiatku tejto obrannej stratégie s týmto priemyselným pilierom a po štádiu výskumu do roku 2019 a 2020 vytvoriť inovatívnejšiu sféru, konkurencieschopnejšiu sféru e, v oblasti obrany. Ako povedal pán Juncker, Európa nemôže našu obranu a bezpečnosť e, e, delegovať. Treba lepšie konkurovať medzi členskými krajinami a podnikmi EÚ, aby sme vytvárali správne programy ako som už povedala kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, chcem zohľadniť všetky tie pozmeňujúce návrhy, bude potrebné, aby sme pracovali tvrdo a rýchlo, efektívne, aby sme našli kompromis v veľmi nabitom kalendári. S cieľom eh, účasti eh, na tejto práci zo pár dôležitých bodov k čiastkám, preto sa hovorí sa o 500 miliónoch eur. Mnohí hovoria, že to nestačí, ďalší zasa, že je to priveľa. Ja si myslím, že je to rozumné na obranné projekty. Je to solidná báza na začiatok. Vychádzajúc z toho, že je tu účasť členských krajín, ktorá bude potrebná. Treba potvrdiť tieto čiastky a to nám umožní financovať viaceré projekty a vytvárať stimuly k spolupráci. Mali by sme sa tu teda maximálne vyhnúť e, presunom rozpočtovým a využiť toto financovanie, tie prostriedky z finančných marží. Ďalej, mali by sme podporovať priemyselnú bázu a technologickú bázu EÚ. Financie by mali smerovať európskym podnikom, pretože ide o financovanie komunitárne, naši občania e, by nechápali, prečo sa z komunitárnych prostriedkov financujú podniky mimo EÚ. E, samozrejme, môžeme spolupracovať s mimo európskymi podnikmi v rámci projektov programu. Samozrejme, že to nezabraňuje členským krajinám, aby naďalej spolupracovali na tých zónach, kde chcú, teda na okrajoch tohto programu. Ten program tu nie je na to, aby nahradil e, programy členských krajín. Je to len doplnkovosť. Je doplnkový. Treba mať strategických partnerov, avšak treba postupne e, dosiahnuť, aby Európa podporila svoj priemysel, aby tu bola skutočná strategická autonómia. To je ten e, es esenciálny, podstatný cieľ. Ak chceme novú spoluprácu pre malé a stredné podniky, a stredne veľké podniky, je dobré, že budeme vyvíjať úsilie. Ja som veľmi e, zaviazaná v skutočnosti, aby sme sa tu implikovali, aby sa aplikovala takýto fond, aby členských krajín e, sa, za, aby sa zapájali, je rozhodujúce, aby aj malé stredné podniky mali túto možnosť participovať. Vieme, e, mnohí už pracujú s terajšími e, zbrojárskymi podnikmi formou e, subdodávateľskou. Ale bolo by dôležité, aby každý mohol participovať, aby sa zvýšila, zvýšila cezhraničná spolupráca, aby sme sa snažili e, hľadať podniky, ktoré dokazujú, vykazujú prvky excelencie. Dôležité je, aby kooperácia bola flexibilná, aby kritéria troch podnikov potrebných v dvoch členských krajinách minimálne. Musí to zostať principiálne, ak chceme dosiahnuť nové projekty. I tu viem, že budú diskusie k množstvu členských krajín, o tom ešte budeme hovoriť, určite si vás vypočujem. Želám si, aby sme našli ambicioznú dohodu, aby sme čo najrýchlejšie začali rokovania a postarali sa o to, aby tento podnik fungoval od 1. januára 2019 tak ako si to želala rada a komisia. A ja sa teším, e, na záver chcem povedať, e, na spoluprácu s vami, vypočuť si vaše názory, aby sme sa pokúsili zblížiť naše názory. Ďakujem. Uh, much, Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. No a teraz môžeme pristúpiť k diskusii. Na rade sú kolegovia tieňoví spravodajcovia, pán Pocha, ktorý tu zatiaľ nie je, takže pán Mapel, nech sa páči, možno, že vy môžete niečo povedať. Ďakujem. Chcem všetkým e, zaželať e, šťastný nový rok, ak som ešte nemal tú možnosť. Pred komentármi chcem ešte povedať, že nejde o môj pohľad, e, či treba podporiť alebo nie E, šírenie zbraní a tak ďalej. Ja tu podporím pani Grostet. Otázka znie, či chceme mať strategickú autonómiu zo strategického pohľadu. My sme samozrejme skôr za stratégiu cezhraničnú a možnosť posilniť naše inovatívne kapacity a konkurencieschopnosť táto oblasť e, je dosť zasiahnutá konkurenciou medzinárodnou. Zopár poznámok, e, e, kde treba veci vyjasniť. Menovite, pokiaľ ide o, oprávnenosti poberať tieto programy, samozrejme. Ja si želám trvať na tom, že spolupráca podnikov s podnikmi mimo Európy možnosti, povinnosti transferovať technológie. Mhm. Často sú tu problémy. E, v tomto projekte nejde o financovanie e, e, alebo problematiku inovácií s tretími krajinami. Tie nie sú súčasťou tohto programu. A ďalšia vec je kondicionalita financovania programov. Tu bude potrebné, aby európske krajiny, teda 25 krajín v tejto spolupráci by mali byť koherentné, neuchádzať sa do, v takom prípade za všetkých okolností, ak je možný ďalší dodávateľ. A potom otázka duševného vlastníctva. Chceme trvať na skutočnosti, že Duševné vlastníctvo v rámci inovácií a projektov financovaných v tomto projekte zostáva v každom prípade odpovednosťou členských krajín s takým spôsobom, aby každá členská krajina mohla efektívne mať výhody z týchto inovácií. To sa mi zdá veľmi dôležité a vychádzajúc z tohoto, pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky, samozrejme otázka, či 500 miliónov je veľa, či málo, to samozrejme e, e, tá myšlienka, ktorá sa musí zachovať, je tá, a tu podporujem spravodajkyňu pani Grostet a v tomto máme rovnaký názor. To je tá myšlienka koordinovať, spolupracovať v rámci e- Európy v kontexte globalizovanom, ktorý e, e, je prepojený. Nemôžeme nechať obravnú niekoľkým českým krajinám. Každý tu musí zohrávať svoju časť solidarity. Každý by tu mal mať možnosť postupovať v týchto technologických eh, prostriedkoch inovácií spôsobom takým, aby si udržal eh, zásadnú úlohu v rámci medzinárodnej obrany. To sú tie prvé poznámky z mojej strany. S ďalšími kolegami predložím eh, v tomto smere množstvo pozmejúcich návrhov. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán Krasnodebský. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som tiež chcel poblahoželať všetkým všetko dobré do nového roku a veľa zdravia nášmu predsedovi. Vieme, že koncom roka ste mali problémy, no ale dobre, teraz Teraz poďme na tie pozmeňovacie návrhy. Tu by som chcel povedať, že vítam fakt, že pozmeňovacie návrhy od kolegov z rozličných politických skupín sa zameriavajú na konkrétne záležitosti, ktoré sa zdajú byť dôležité a preto ich podporujem. Jedna z tých záležitostí, ktorá sa zdá byť mimoriadne dôležitá, je, že tento projekt by mal viesť k tomu, aby sme vyrovnali priemyselný základ v Európe, nakoľko je to vôbec možné. E, takže pán e, Kompačev, pán Marinesku sa zamerali presne na túto záležitosť. ja si myslím, že je mimoriadne dôležité, aby sme to uvedomovali, keď budeme pracovať na kompromisných pozmeňovacích návrhoch, ale vítam aj tú myšlienku, že tento projekt by mal e, podporovať nové formy spolupráce medzi podnikmi. Takže tu nie ide len o financovanie tých, ktorí už pomerne dobre spolupracujú. No a toto je zase ďalšia záležitosť kde sa k tomu vyjadrovali viaceré politické skupiny. Takže toto sú veľmi dobré návrhy, to opakujem ešte raz. No a potom ďalšou záležitosťou, ktorá je v tomto kontexte dôležitá, je rozšírenie kruhu členských štátov, ktorí budú zainteresovaní do takýchto projektov a ktoré budú financované. Takže tento návrh sa zameriava na rozšírenie tohto okruhu z dvoch na tri členské štáty. No a potom sa to bude týkať aj podnikov zo mm, stredne veľkou kapitalizáciou. Takže aj toto je veľmi dôležité, tento kontext. No a ďalšia záležitosť, ktorú by bolo dobre si uvedomovať na našich stretnutiach tieňových spravodajcov, je záležitosť zadefinovania týchto subjektov, ktoré budú oprávnené k účasti na tomto programe. Takže musíme nájsť európske podniky, pretože vieme, že tu boli Mm, že rôzne členské štáty sledujú rôzne stratégie, pokiaľ ide o zbrojársky priemysel, takže <clears throat> sa musíme vyhnúť diskriminácii určitých podnikov. A tiež sú tu určité želania a určité obavy, pokiaľ ide o financovanie a kompetencie členských štátov, respektíve ich vlád a kompetencie, ale toto je záležitosť, ktorú môžeme vyriešiť aj neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, ďakujem veľmi pekne za tento príspevok. A teraz pani Bierning, ktorá nahrádza pána Rikota. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. Ja tiež všetkým želám všetko dobré do roku 2018. Ponajprv sa Dominik ospravedlňuje za to, že tu mm, sa nemôže zúčastniť, pretože je vo výbore TREN. A ako sme povedali už predtým, toto je program, ktorý je mimoriadne dôležitý a v tomto ohľade by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať komisii a spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Dominik by sa chcel e, vyjadriť k tomu cieľu programu, najmä pokiaľ ide o revíziu, najmä po tom, čo zrevidoval pozmeňovacie návrhy. My by sme chceli počiarknúť, že tento program by mal ďalej podporovať európsku integráciu komisiu. Ide o to, aby sme mm, rôzne projekty a ich konkurencieschopnosť podporili. Dominik mm, v plnej miere podporuje podporu a posilnenie spolupráce s dôležitými e, partnermi Európskej únie, ako napríklad Veľká Británia po Brexite a partnery NATO, ale toto nie je to správne miesto. Ten program hovorí sám za sebou. Tento rozvojový program Európskeho zbrojárskeho priemyslu, európskeho, európske peniaze na európske projekty, ale neslobodno to vnímať ako protekcionizmus alebo nástroj protekcionizmu v tomto ohľade. Dominik podporuje pripravuje tieto pozmeňovacie návrhy a bude o nich rokovať, aby e, sme posunuli Európu vpred v rámci tohto programu. Ďakujem veľmi pekne za tieto pripomienky. A teraz pán Bytkofer za zelených. Šťastlivý nový rok! Ja som len chcel všetkých trošku prebudiť. Ktorému čelíme v tomto sektore zbrojárskeho priemyslu je efektivita. Máme nadbytočné priemyselné kapacity, ktoré boli príliš dlho chránené zo sebeckých, nacionalistických, regionalistických dôvodov, vyriešiť e, výzvy, ktorým čelíme efektívnym spôsobom. Pokiaľ ide o ďalší rast priemyselných kapacít tohto sektora, to je nesprávny cieľ. To musíme zásadne odmietnúť. No a tiež e, listi, ktorí týchto postupov a to samotné je veľmi nesprávna myšlienka. My si myslíme, že by sme mali byť ambicióznejší a aby sme sa uberali my sme predložili asi 60 pozmeňovacích návrhov a tu by sme chceli sa zamerať na spoluprácu. Nie sme proti spolupráci v rámci zbrojárskeho priemyslu, ale chceme, aby tento bol posilnený a chceme, aby távať e, k všetkým národným záujmom. A nemôžeme zároveň pomáhať európskemu zbrojárskemu priemyslu a preto by sme navrhli, aby komisia podporila členské štáty a aby sa ona pripojila k tomuto rozvojovému programu, môže naozaj zamerať, pokiaľ ide o rozvoj tohto sektora a tieto programy, ktoré boli založené možno pred 15 rokmi. pokiaľ ide o organizáciu a riadenie vzbrojársky priemysel v Európe. No a ešte je tu jedna záležitosť, ktorej by sme chceli byť ambicioznejší. Ak budeme pracovať na konsolidácii tohto priemyslu, mali by sme to prepojiť aj na kontrolu zbraní, humanitárne právo, právo, ale nejaké kontroverzné vývoj nejakých nejaký vývoj, ako napríklad <clears throat> um, ako napríklad náboje. Takže mm, tuto je e, veľmi dôležitá veta v tomto dokumente rady, ktorý, ktorý bol už prijatý potom, čo tu boli zadefinovaných 6 kritérií, tam sa hovorí neplnenie ktoréhokoľvek ktoréhokoľvek kritérií by nemalo byť omlovať, že kritéria nemusíte spĺňať, jednoducho vám dáme peniaze. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník. E, chcel by som všetkým vyjadriť moje e, želania dobrého roku. GUE tu má jasný pohľad na tento Európsky fond eh, obrany, ktorý patrí do projektu militarizácie EÚ. Eh, e bohužiaľ, väčšina pozmeňujúcich návrhov, ktorý patrí do projektu militarizácie EÚ, eh, e bohužiaľ, väčšina pozmeňujúcich návrhov a spravodajkňa idú bohužiaľ k tomuto smeru. Naša skupina GUE je proti takémuto nebezpečnému podniku. Otázka. Investovať do sektoru obrany znamená posilňovať tento sektor na to, aby Európa bola silnejšia v oblasti obrany a chceme dať 500 miliónov eur z rozpočtu pričom 80 je pokrytých z členských krajín, a to v kontexte aktuálnej momentálnej recesie. Vidím tu i e, e, problém právny, pokiaľ ide o zmluvu e, o Európskej únii, článok 41.2 hovorí o tom, že výdavky, ktoré sú prepojené alebo majú dopad na oblasť dopravy, E, pardon, obrany nemôžu byť financované z rozpočtu EÚ. My vlastne spochybňujeme právny e, základ a očakávame od právnej služby parlamentu a od výboru Júri, aby e, konali podobne. Pokiaľ ide o využitie tohto dôležitého rozpočtu, na podporu e, reindustrializácie, hlavne v krajinách, ktoré najviac trpeli krízou a neoliberálnou politikou e, úsporných opatrení. My e, chceme zamietnúť tieto kroky, ktoré idú smerom k militarizácii EÚ. My chceme, aby sa toto úsilie integrovalo v rámci globálnej reindustrializácie v tomto návrhu je aspekt, ktorý je pre nás osobitne e, problematický. Tých 500 miliónov, ktoré sa majú pririadiť, sa musia odstrániť z ďalších programov a to bude zase ďalšie škody. Napríklad sa hovorí, že sa teda, že treba podporiť um, úsilie členských krajín, pokiaľ ide o energetickú autonómiu. A pritom je tu 145 miliónov, ktoré sa musia odňať príslušným programom, aby to šlo všetko do sektoru obrany. A to je nepriateľné. Sú tu samozrejme politiky rozvojové, ktoré ktorým sa zmenší rozpočet na úkor obrany. A preto my by sme chceli zamietnúť tento Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež eh, všetkým chcel zaželať všetko dobré do roku 2018. Tento Európy, ale aby sa to dalo konkrétne realizovať, je veľmi dôležité, aby sme tuto sledovali určité, tu máme možnosť konať bilaterálne alebo trilaterálne. My by sme mali ísť spoločnou cestou a ak to chceme dosiahnuť, musíme štruktúr, kde, e, ktoré kontroluje Únia je mimoriadne dôležité, aby to bolo jasne povedky, ktoré by mali byť, alebo ktoré budú stiahnuté z iných programov. Teda my musíme e, nájsť iné prostriedky. Nové peniaze na nové úlohy a myslím si, že EÚ má právo na 1,24 oblasti, ktoré budeme v budúcnosti veľmi potrebovať a aj komunikácia medzi našimi agentúrami a rôznymi inštitúciami sa musí zlepšiť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz, pán Galer, vy ste jeden z tých iniciátorov CD, všetky tieto témy, takže nech sa páči. Ďakujem veľmi. Chceme, a, chceme mať bonusy pre cezhraničnú spoluprácu a riešiť aj veľké konzorcia. Pani Grosted hovorila o fondoch, ktoré sa môžu použiť a e, ktoré by sa mali nasmerovať na členské štáty tak, aby to neboli len tie najsilnejšie. Potom, tu ide o spolu, e, sa musia môcť zúčastniť projektov a musia mať výnasný, výrazný prínos a musí sa vyriešiť otázka vlastníctva a potom finančné príspevky podnikom a z členských štátov. A myslím si, že treba e, zabezpečiť financovanie veci. Budem sa snažiť hovoriť rýchlo. Poprvé, to, je projekt rozvoja európskeho obranného priemyslu a ide tu aj o vlastnícke právo konkrétnych je projekt rozvoja európskeho obranného priemyslu a ide tu aj o vlastnícke právo konkrétnych firiem, ktoré nemusia byť nevyhnutne z EÚ. Takže poznáme príklady zo sveta, kde máme proxy boards, kde sme mohli vytvoriť niečo také ako čínske steny, múry, čínske múry okolo firmy, aby sa zabezpečilo, že výsledky. Takže áno, máme mnoho spôsobov, ako sa to dá zabezpečiť bez toho, aby sme sa uchylovali k nejakým iným zložitým prostriedkom. Po druhé, MSP a využívanie našeho systému od menovania účasti MSP. A napokon to, čo povedali tiež aj ostatní, a síce, že to musia byť nové peniaze. Nemôžu to byť peniaze, ktoré zobereme z iných programov. Ďakujem. Teraz pani Toja, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Naš, musíme vždy pamätať na to, uh, že my potrebujeme mať európsky formát obrany. Povedala to aj pani Mogherini, že potrebujeme naše vlastné vojenské spôsobilosti, ktoré zodpovedajú našej predstave úzko spojenej s ľudskými právami. To sa týka najmä tých konkrétnych aspektov. A tu by som chcela poukázať na tri veci. Tieňoví spravodajcovia vysvetlili účasť krajín, a Európa nie sú len dve či, dva či tri členské štáty, ale všetky členské štáty. A to je prvá snaha o spoluprácu v obrane. To je veľmi dôležité. MSP je tiež veľmi dôležité. To je rozhodujúce. Musí to byť podmienka pre financovanie a mali by sme obmedziť veľké konglomeráty, aby vytvorili svoj e, hodnotový reťazec. A tretia pripomienka, nemôžeme vynechať. tretie štáty, vieme, že existujú určité poistky, je tu to zlaté pravidlo, monitorovanie, preverovanie. Nemali by sme sa bať účasti tretich krajín, pretože sú veľké krajiny, ktoré sú súčasťou európskych snah, ale musíme nájsť spôsob, ako to, ako to e, ustrážiť. Vieme, že sa to dá. Existujú ochranné prostriedky. Vieme, že sú programy, ktoré umožňujú financovanie takýchto snách a dokážeme splniť cieľ spolupráce. Samozrejme, nebudeme spolupracovať s krajinami, ktoré sú nebezpečné a ktoré sú účasťou nejakého nepriateľného zoskupenia. Ja sa chcem najprv pridať ku všetkým želaniam šťastného nového roku. A chcel by som navrhnúť, aby po tejto výzve môžem byť stručný, lebo sú tu dva dôležité aspekty, ktoré sa spomínali. Pán Rubik a ja sedíme v rozpočtovom výbore a preto nerajte sa aj na politické výhody nových programov, ale pozerajte sa aj na finančný základ a na to, čo, e, pretože na jednej strane niečo odobrávny základ nesprávny a tam chýba právny základ komisie, objektívne chýba pre túto strategickú samostatnosť a počuť, ako by sme to mohli zabezpečiť. Ďakujem veľmi pekne. Zohľadním všetky vaše pripomienky e, k právnemu základu. A teraz nix. Ďakujem veľmi pekne. Šťastný nový rok všetkým. Budem hovoriť po nemecky. Ja vidím Podobne ako sociálny demokrat, ktorý je za architektúru obrany Európy. A vidím tu jasné väzby na pooling and sharing a vidím aj dôvod, že to chceme sformulovať aj na základe nacionalizačných snách. A to, čo povedal kolega Butiko, chceme zvýšiť efektívnosť, účinnosť, ale predsa len mám niekoľko apelov na body, ktoré považujem za nesprávne. Členské štáty neplnia svoje úlohy a pokúšajú sa cez komisiu nám túto úlohu dať. Ja nevidím takú situáciu, že tu musíme vybudovať európsku kapacitu a potom nemať žiadne spolurozhodovanie, najmä pokiaľ ide o kontrolu vývozov zbrojných materiálov my musíme žiadať túto kontrolu exportu a mať slovo. E, Okrem toho je to aj európska priemyselná zodpovednosť, aby sa zohľadnila konverzia výzbroje pre tie podniky, ktoré už neprodukujú vojenské prostriedky cez tento proces, tak to uviedla aj komisia. A preto sú tu iniciatívy, o, ktoré, e, o ktorých sa vôbec neuvažuje. Preto mám takýto kritický postoj a myslím si, že právny základ je naozaj veľmi. Mám takýto kritický postoj a myslím si, že právny základ je naozaj veľmi politicky, hovorí pán Kariš. Je to veľmi dobrá iniciatíva, najmä keď si uvedomíme, že Briti odchádzajú z e-hodujúce a zdá sa, že v nasledujúcich dvoch rokoch vieme, odkiaľ budú prostriedky, ale to nie je ideálne. To je redistribúcia z iných programov a tu je rozhodujúce to, aby v nasledujúcom viacročnom finančnom pláne boli primerané spolahlivé zdroje k dispozícii, na tento program Európskej obrannej spôsobilosti a nášho priemyslu DG Grow, DG Rast. Len v rýchlosti tri body, ďakujem. Prvý bod sa týka zacielenia návrhu. Je posilniť konkurencieschopnosť priemyslu v Európe. Cieľom 2 e, je, nie je strategická auto. Vám pripomínam, nejde o štruktúrálny fond, Nebudeme si vyberať malý a stredný podnik na základe geografických kritérií. E, budeme to, tu vychádzať na základe projektu, kde bude kompetencia a skúsenosť adekvátna pre tú či onú firmu, ktorá je, je tu s tým spojená. Pokiaľ ide ďalej o duševné vlastníctvo, i tu ste mali veľa starosti a ja tomu rozumiem. Pripomíname, že tu ide o kontrolu členských krajín. Ďalej potom je tu ďal, mnoho ďalších bodov, kde treba rozvíjať účasť e, tretich krajín. Možno to z toho vychádzať, ale na základe striktných podmienok s garantiami, so zárukami na európskom teritóriu pre európske podniky určite e, e, E, tie veľké podniky e, už sa opierajú o kapitál z tretích krajín, z veľkých krajín, ale máme tu pozmeňujúce návrhy, kde sú záruky, ktoré zabezpečia, že európske financovanie bude e, končiť v Európe. Teda je tu množstvo problémov, ktoré by sa dali riešiť. Na to nemáme čas. Urobíme to však na stretnutiach tieňových ať som pripravená zapracovať všetky vaše poznámky. Ďakujem. Je uh, 22. januára 2018 a hlasovanie vo výbore ITRE 21. februára 2008 vám a na základe mojich skúseností z novembra a decembra a 8 dní v nemocnici. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. pokiaľ viem, všetci chcete s nami zostať, nikto nechce odísť. Uh, Kolegovia, dámy a páni, e, začneme ďalším bodom nášho s plynom po posudzovanie návrhu správy. V mene výboru pohovorím krátko prepojenia s, e, s tretími krajinami, či už ide o existujúce alebo budúce plynovody. E, koordinátori za výbor i potrebnými bodmi v takomto postupe. Samozrejme bez nejakých e, sklzov. Túto zložku od počiatku tohto týždňa. Takže rád by som tohto nariadenia konzistentný a jasný právny rámec cieľom e, e, bezpečnosti, disponibility vod týchto víziev rôznych výkladov existujúceho práva v našom prepojení s tretimi krajinami. Podávskú súťaž, návrh Európskej komisie reaguje na všeobecné očakávania a ja chcem zdôrazniť, že sú tu štyri kľúčové preambule. Takéto vyjasnenie má už umožniť vyhnúť sa mis interpretácií smernice. Ako viete, rámec pre všetky e, plynovody z tretich krajín. To je veľmi dôležité. Druhá problematika prepojení s tretimi krajinami. Do úvahy teda berieme očakávania členských krajín a tiež spoločností, ktoré investujú e, pravidel hospodárskej súťaže v EÚ, pokiaľ ide o fungovanie tohto trhu. Ako som už na úvod bol povedal, rovnaké vstupu do platnosti po zmenenej smernice, ak, pretože chceme naozaj fungujúci, transparentný energetický trh. Interne i takisto z pohľadu dodávok z tretich krajín. Bod 4. Vzhľadom na obmedzený rozsah návrhu komisie z najkratších legislatívnych e, návrhov, väčšinou je to 20, 30, 40 strán. Toto sú len 3-4 stránky. Je to technické, ale veľmi dôležité. Budeme postupovať krok po kroku so všetkými tými návrhmi. Nie? Takže pani Toja môže e, nahradiť pána Niku. Ďakujem veľmi pekne. Pokiaľ ide o tento dokument, zhodneme sa, že Toto ide, dobr, ide dostatočne ďaleko pri, naš, vysplnení splnení našich... Vnímal silnejšiu úlohu komisie, posudzovanie dopadov a situácie, kde derogácie možno budú poskytnuté určitým zariadeniam, pokiaľ ide o bezpečnosť vnútorného trhu a tiež kritéria, ako je analýza ohľadom toho, či určité e, nekalé trhové postupy e, sa môžu použiť tak, ako napríklad e, posudila komisia aktivity Gazpromu v Európe. Na záver chcem povedať jednu vec. Vec takého skôr politického charakteru. Pokiaľ viem, situácia na pôde rady, pokiaľ ide o tento konkrétny legislatívny materiál. Je dosť zložitá. Bola tu žiadosť e, urobiť ďalšie posudzovanie dopadov a to sa mi nezdá potrebné a my všetci vieme, že to závisí na jedinom príklade, kde tento legislatívny dokument by sa použil ten samotný Eh, kontroverzný eh, smer Nord Stream 2, symbolická hodnota. Veľa sa hovorí o európskych hodnotách tu v Európskom parlamente a podľa mňa toto je projekt, ktorý naozaj napáda európske hodnoty a európsky občania pozorne sledujú tento projekt a vzhľadom na koaličné rozhovory v Nemecku je tu riziko, že tento projekt bude pokračovať. Takže ja by som rád apeloval na všetkých kolegov, osobitne kolegov z SPD, aby mali na pamäti tie európske e, hodnoty, ktoré tak často spomínate, aby ste e, naozaj e, zabránili Nord Streamu, aby, aby sa udial Ide o to, aby aktivity v rade nemali e, za cieľ zdržovať práce v tejto oblasti. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. V prvom rade pán Katersan sa ospravedlňuje, hovorí pán Federli. Pripravil mi ale podklady, ktoré prednesiem v jeho mene. Od konca roku 2016 pracujeme na tomto balíku pre zimu a zimnom balíku, kde sme chceli znížiť spotrebu energie zvýšením účinnosti, transferom k obnoviteľným zdrojom, vytvorením skutočného vnútorného trhu pre energie, aby naši občania dostávali lacnejšiu a čistejšiu elektrickú energiu. Na to sú dva dôvody. Po prvé, musíme bojovať proti klimatickým zmenám. Po druhé, musíme byť menej závislí na produkt centov energie zo zahraničia. A keby sme mali e, viac plynu z e, Ruska, zvyšila by sa naša závislosť. Pán Petersen hovorí, že súčasný rámec umožňuje členským štátom e, derogácie pre nové infraštruktúralne projekty podľa článku 36 smernice. To je veľká diera, ktorá sa snaží E, ktorá ohrozuje výsledky zimného balíka. Potom definícia interkonektorov je tiež otvorená. Pán Peterson víta e, pozmeňujúce návrhy spravodajcu správnym smerom, ale treba ísť ďalej, aby členské štáty nemohli obchádzať pravidla a tým zvyšovať energetickú závislosť ešte viac. Prídeme s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré posilňujú smernicu v tom, týchto dvoch smeroch to hovorí pán Peterson. Cero pilierov. Máme tu klimatický pilier, o tom budeme hovoriť budúci týždeň a potom je tu oblasť solidarity v energetike, o to ide teraz. A v tomto legislatívnom období sme už mali dve dôležité správy pána Krasnoderského k medzivládnej dohode, k ich dôvodov 2006, 7, 8, keď sa začalo hovoriť o plyne, nevideli sme veci dostatočne jasne. Na vnútornom trhu s plynom vznikla tá vec, že je tu to nejasné, že Európa je tiež príslušná príroda, aby sme tie reči o tom, že Európa má byť silná, koordinovaná jedným hlasom v Moskve a tak ďalej. To sú všetko blbosti. Pokiaľ je tu taká veľká diera na tomto vnú- v smernici o vnútornom trhu s plynom, preto podporujeme komisiu a ďakujeme, že komisia mala túto politickú kuráž, ale je našou povinnosťou podporiť tú komisiu a dokonca text aj zlepšiť preto my ako zelení návrhy pána Buzika z tých 12 mil, to je smierne, potrebujeme 200 mil, mil a tie sa pokúsime všetky vyškrtnúť a text potrebujeme aj o prístupe tretich strán zlepšiť. A dúfam, že budeme mať veľkú väčšinu v parlamente. To rokovania s radou budú tvrdé. A oponenti silnej Európy sedí Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sakorafa a ospravedlňujem, že hovoriť po grecky, ale pravdepodobne nemáte tlmočenie do grečtiny z iných jazykov, ale po grecky môžete hovoriť. Takže nech sa páči, vy ste tu za pána Silikiotisa a máte slovo. Ďakujem vám z našej politickej skupiny. Ide tu o veľmi dôležitý návrh, ktorý sa týka vnútorného trhu. Komisia predložila návrh bez posúdenia dôsledkov a i keď a prípadne sa treba pozrieť aj na oblasť možných konfliktov s vnútroštátnym právom. E, sa nedostali do konfliktu právomoci národných štátov, aby bolo jasné, čo spadá pod právo EÚ a čo pod vnút. A musíme zabrániť tomu, aby sme vytvárali nové prekážky. Jednoducho treba preskúmať zemného plynu. Pretože e, toto sa týka najmä rade pán Langen. Ďakujem veľmi pekne. 90. od rozozemným plynom. To znamená dodávky, rôzne, rovnaké postupy dodávania, zmluvy a tak ďalej. Máme e, túto kompetenciu zakotvenú. Bol to úspešný projekt a e, trh s plynom je najlepšia úprava pre jeden prípad a to, čo hovoril kolega z ECR, že potrebujeme chrániť európske hodnoty, to nerozumiem. Ide o zachovanie fungujúceho vnútorozhodovanie na úroveň EÚ. Po druhé, neuskutočnilo sa žiadne preskúmanie právnych predpisov a dôsledkov. Takáto zmena, ktorá prekopáva celý systém a právo EÚ sa prenáša na tretie štáty, či už je to Alžírsko alebo Rusko, Proste je to obrovská zmena, ktorá si vyžaduje posúdenie vplyvu a celkové posúdenie v oceánoch OSN, pretože tam sa riešia otázky príslušnosti e, zmluvným vstupom, ale tu sa to obracia celé naopak, takže e, komisia si nevypočula e, priemyselné kruhy, to urobila teraz. E, teraz nemáme máme taký kalendár, že nemáme žiadnu možnosť vypočutia, debaty, pres, pre, tak sa to dá robiť, tak ako je to tu uvedené. A chcem poukázať na návrh kolega Buseka, ktorého si veľmi vážim. Pán Busek, na nie, tie musia byť na 10 rokov. Potom je tu otázka uh, hospodárskej súťaže. To, čo by vyhovovalo našej politickej skupine, časť určite nebude súhlasiť, takže navrhujem najprv vypočutie a zmena lehoty na podanie. Ďakujem veľmi pekne. E, pán kolega. A teraz pán Butikofer, nech sa páči. Zdá sa, že v tlmo... Pôvodný vstup bol veľmi dôležitý a iný ako to, čo sa pretlmočilo. Ja nechcem začať rok s takýmto nedorozumením. Ďakujem veľmi pekne. Takže pán Butikofer. Nemecko-polská kríza tomuto braní. No, takže Ďakujem pánovi Lanenovi za to, že sa vyjadrili jasne, pretože týmto aj jasne poukázal na to, že, ten, že je tu tento problém, to je v zásade nemecký problém, lebo nemecká spolková vláda nechce dodržiavať zásadu energetickej nezávislosti a solidarity. Pán Langen e, jasne ukázal, že to je nielen problém sociálnych demokratov, ako sa zdalo, že hovorí pán Krasnodemsky, ale je to aj problém kresťanských demokratov, časti kresťanských demokratov. A kancelárka žiaľ viackrát verejne tvrdila, že je to čisto ekonomický projekt a nesúvisí s politikou. A to je tiež šaráda. Ja si myslím, že je to veľmi politický projekt a ak tieto hodnoty energetickej nezávislosti a solidarity nechceme použiť len ako prostriedok, tak v prípade, ak sa členský štát bráni dodržiava tieto zásady, tak musíme sa postarať pra- cez právo únie o to, aby sme neohrozili naše spoločné ciele je naozaj obdivuhodné, ako rozhodujúcu to pán Lange vystupuje, alebo ako viem jeho predseda Manfred Weber, kritiku projektu Nord Stream 2 zdieľa a, a skutočne by som si želal, aby sme naozaj tu vystupovali ako Európsky parlament a nedali signál. Prac Krasnodemský inak ma troška pobavilo, že z vašej poznámky som počul, že lutujete, že signál Prac Krasnodemský inak ma troška pobavilo, že z vašej poznámky som počul, že lutujete, že v Berlíne nedošlo k Jamajke mi dobrý základ, na ktorý chcem hneď reagovať. Ja si nemyslím, že je to nemecký problém alebo kresťansko-demokratický či sociálno-demokratický problém. Je to a návrh komisie podrobne tak je to v prvom rade obsahová správa a keďže chceme povoliť výnimky, musíme zmeniť celú smernicu, ktorá sa týka nielen Nord Streamu 2, ale väčšiny našich dovozov plynu. Preto je tu tá otázka a preto ale 65 eh, eh, potreby zemného plynu, tak to zrušíme a že my vo výbore sa tým môžeme informovať dôsledne o problém. Preto podporujem návrhy Wernera. Nie je možné, aby sme museli dať pozme. A to podporuje ešte aj to, že eh, právne služby oboch výborov po veľkých pochybnostiach sa vyjadrili, majú pochybnosti, tie chcem mať najprv odstránené. Nechcem, aby takéto dôležité rozhodnutie bolo urobené unáhlené. Môžeme diskutovať, preto podporujem to, čo povedal kolega Lange. Ďakujem. Ďakujem, to isté pravidlo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ďakujem aj za správu. Vieme, že v prípade tretich krajín má EÚ dlhoročnú tradíciu. Sledovali sme s veľkým záujmom vývoj energetickej charty. Tá je zásadným podkladom pre spoluprácu s tretími štátmi a tieto pravidlá o reciprocite sú pre mňa jadrom debaty, pretože ide naozaj o to, aby sme vytvorili systém, ktorý je nielen efektívny, ale aj rovnoprávny pre tretie štáty. Kritika e, chybajúceho posúdenia vplyvu je podľa mňa opravnená. Myslím si, že aj tie otázky, ktoré predložila tu teraz komisia a aj dnešné kolo otázok skončí, keď budeme mať príslušné hlasovanie ale toto počúvanie sa a hľadanie optimálneho riešenia problémov je v jadre našich snách a komitológia tu bude tiež zohrávať dôležitú úlohu a moje pozmenujúce na duchu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, kolega, za tvoje poznámky. Ďalší rečník, pán Kerry. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja si myslím, že naozaj e, dosahujeme značného pokroku, pokiaľ ide o vytváranie energetickej únie. No a samozrejme, že dúfame, že budeme mať budúci týždeň hlasovanie k obnoviteľným zdrojom energie. A toto je záležitosť, ktorá je za e, tým, čo navrhuje komisia, kde je povedala 85 keď, pokiaľ ide o zníženie závislosti na fosílnych palivách v blízkej budúcnosti ale v tejto legislatívnej práci a my budeme pre v nasledujúcich, mnohých nasledujúcich rokov ešte stále závislí od fosilnej energie. Takže mm, aj e, dovozy plynov budú naďalej veľmi dôležité a musíme to teda správne regulovať, aby sme zabezpečili, že tu bude um, istota pre investorov a tak ďalej. Takže pokiaľ ide o tieto výnimky, e, ale tie, tie výnimky mať musíme, ale musíme ich trvanie obmedziť na 10 rokov, čo dáva zmysel. Budeme mu potrebovať zabezpečiť, že máme európsku oblasť, ako ste vy poukázali na to, že musíme pracovať spolu s komisiou a s vami a myslím si, že v konečnom dôsledku sa dopracujeme k vyváženému výsledku a budeme mať rozumný, vyvážený prístup k tejto problematike. No ale musíme si vytýčiť naše celkové ciele, ktoré sa týkajú energetickej únie, ale aj bezpečnosti dodávok. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovi. A Pán Salíni, nech sa páči ďalší rečník. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ja by som sa chcel vrátiť k jednej záležitosti, ktorá No tu ešte vôbec neodznela. Sice v návrhu komisie sa odkazujeme na uplatňovanie tejto novej disciplíny na <clears throat> existujúce plynovody a to je podľa mňa veľmi komplikovaná záležitosť, pretože vieme, že e, táto interkonektivita s tretimi krajinami je mimoriadne dôležitá. Dnešná Diskusia na to poukazuje, napriek tomu však nesmieme prehliadnúť, že máme dnes existujúce prepojenia plynovody medzi Európou a tretimi krajinami, ktoré vynikajúco fungujú. Niektoré z nich prepájajú Európu s takými krajinami, ktorých politická stabilita je nízka. To znamená, že keď sa pozrieme na tieto nové pravidlá, ktoré budeme uplatňovať na tie existujúce prepojenia, ktoré dobre fungujú, najmä aj v tých krajinách, ktoré sú politicky nestabilné, tak sa vystavujeme nebe problémy pre Európu aj dodávky plynov. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Uh, Karinš, ktoré sú na základe obchodných zmluv prepojení, všetkým sa nám vodí dobre. A musím povedať, že žiadať, aby zodpovedali našim normám o bezpečnosti. Napríklad nemôžeme mať hračky, ktoré sú poskytovania služieb v rámci členských štátov, tak tieto členské štáty majú rôzne uh, rô, lacné tovary z Číny, ale niektoré krajiny majú problém práve s pracovníkmi, ktorí sú ochotní pracovať za nižšie mzdy. Británia, ak títo snú s nami spolupracovať, musia tieto pravidlá, ktoré sme si my stanovili, dodržiavať. No, ale teraz trh s plynom. Plené hospodárenie v rámci energetických veľkých energetických podnikov, máme ten tzv. Anban jasné v súčasnej legislatíve, čo sa stane s infraštruktúrou, ktorá začína v tretej krajine, ale končí napríklad v Európskej únie. Európskej únie môže to začať v Číne a potom, keď, sa to, keď to končí v Európskej únie, tak to musí zodpovedať našim normám a to isté musí zodpovedať aj e, infraštruktúram a projektom v energetike. Teda oni možno majú iné pravidlá, ale v Európe máme svoje pravidlá a keď oni chcú prísť na nás, si myslím, že je tá medzera. Toto je tá medzera, ktorú musíme riešiť. Samozrejme, že je to politizovaná téma, vysokopolitizovaná téma, pretože toto, je, toto sú tie ruské dodávky plynu do Európskej únie, čiže to prechádza cez Ukrajinu, Polsko, cez ďalšie. Lobbyisti sú dobrí platení a nemôžeme sa tváriť tak, že tomu tak nie je. Ale niekedy, e, keď čelíme a čelíme a e, všetkým možným druhom e, legislatívy, keď tu ide o tie peniaze, musíme si vyjasniť, čo chceme urobiť a čo chceme. V tomto nemal byť výnimkou. Ďakujem veľmi pekne. Pán Henkar. Ja teraz budem vynimočne hovoriť po nemecky a to z nasledovného dôvodu, pretože sa tu tvrdilo, že toto je nejaký poľský konflikt. Ja vnútropoľský konflikt. Na začiatku celej tejto záležitosti bol nemecký skandál a na to by som chcel poukázať. A ten škandál spočíval v tom, že počas svojho aktívneho volebného obdobia nemecký spolkový kancenál sa dohodol z Rusu. svojho predsedu bývalého potom už nekritizovali, to je len pochopiteľné. Ale a prečo? Pretože Európska, prečo ich nekontrolo, ne, nekritizovala Európska únia? No preto, lebo e, socialisti tvorili veľkú politickú skupinu a preto nechali Šredera, nech si robí, čo chce. Ja si myslím, že vnútorný trh to je absolútne to najdôležitejšie, čo sa Európskej únii podarilo dosiahnuť a my musíme urobiť všetko preto, aby sme vnútorný trh posilnili. A keď komisia potrebuje viacej kompetencií, aby posilnila vnútorný trh, tak nech ich pre Boha dostane. Veď o to ide môžu nabažiť Európy, ktorí nikdy nemajú dosť a ktorí zrazu, poved, tí zrazu povedia, že toto je zodpovednosť, ktorú by sme mali ponechať na členských štátoch. Nechcú Bruselu túto ďalšiu zodpovednosť presunúť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Federlej. Ďakujem e, veľmi pekne, pán predseda. Ja teraz budem hovoriť za seba a chcel by som počiarknúť to, čo povedal pán Krhu, bola bezpečnosť. No a čo sa stane? Čo sa stalo po tom, čo sme mali prvý Nord Stream? Ako môžeme pozorovať, e, bola tam tery záujmy, aby oni mohli ochraňovať svoje obrovské plynovody a svoj veľký biznis plynovodí a lietadiel, aby ochraňovali svoju kapacitu plynovodov. A to má tiež dopad na vnútro žárame spoločný trh s energiou, aj tu je mimoriadne dôležité, ako tento trh vytvoríme. Chceme mať dobre fungujú, mať spoločný trh s elektrinou, a kde potrebujeme tu viacej prepojení medzi jednotlivými štátmi. Ja samozrejme tý vplyv aj na severný po aj na sever Európy. Bude to mať dopad na spotreby. Hádzalo k narušeniu výsostných vôd a výsostného vzdušného priestoru vo Švedsku. Na to neslobodno zabúdať. Ďakujem veľmi pekne, áno, čiže sme začali už tu to druhé kolo našich príspevkov. Ak sa chcete e, vyjadriť, nech sa páči aj po druhýkrát pripomienku k tomu, čo povedal pán Karis, ako to e, zdôvodnil, že sa musíme informovať o vývoji trhu so zemným plynom, o možných e, právnych medzerách. To akceptujem, ale pri tejto metóde to nie je možné a preto by som chcel opätovne požiadať, aby sme si urobili vypočutie Pán Henko je tu trošku kontroverzný. On vždy chce podporiť pravidlá členských štátov, ale toto chce riešiť európskym spôsobom. Aj k tomu by bolo potrebné vypoločnosť prognoz, tak v roku 2030, čo nie je až tak ďaleko, to je len o 12 rokov, už vtedy to zaťaženie bude dvojnásobné, zabrániť non-streamu 2. Dobre, to je projekt komisie, dobre, ale teraz kolega Salini zase povedal, že to komisia nemôže, zdá sa, že konici. Je to v záujme Nemcov, Poliakov, tu nejde ide o to, že ja chcem, aby z toho vznikol Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj my vám ďakujeme veľmi veľa šťastia pre celú komisiu. Áno, ďakujem, budeme ho potrebovať. Áno, tých aspektov nášho návrhu. Tu by som sa chcel vyjadriť najmä na ten, k tomu odkoz rozsah na výsostné vody e, právneho oddelenia. No a potom e, Komisia, pokiaľ ide o výnimku, že členské štáty mô, počas dnešného dopoludnia Mám taký dojem, že zdá sa, že návrh správy požíva veľkú podporu a to mi pripomína trošku diskusie, ktoré sme mali na pracovnej skupine rady, kde niektoré členské štáty, hrdska členských štátov, bojovali proti tomuto návrhu. Ale keď som si vypočul to, čo druhýkrát povedal pán Langen, tu skutočne máme problém, pretože pán Langen povedal, že samozrejme sme za uplatňovať na tieto plynovody, pretože sme závislí. No a potom, ale podľa mňa eh, je správny ten opačný názor, že pozrime sa na to, čo naozaj chceme dosiahnuť. Tento návrh zo strany komisie sa zdá, že poskytuje právnu my, si, my nechápeme, prečo by sme mali uprednostňovať alebo privilegovať plynovody, ktoré začínajú v tretich krajinách, keď to porovnáme. Eh, unbundling a nediskriminujúce eh, sadzby a clá. To keď budeme transparentnosť, e, samozrejme môžeme explicitne povedať, že kedykoľvek e, NRA e, v tých konzultačných postupoch s tretinovodom, o tom správne pohovoril pán Salini, my si však myslíme, že množstvo existujúcich plyn, plynogovanie existujúcich trás Členským krajinám e, preto dávame neprehľadnili a ohrozili by sme takisto e, toky plynu zo zahraničia. To, ale vychádzajúc z tohoto, že členské krajiny e, by v rámci týchto výnimiek mali plné právomoci, aby situácia bola dobrá. Tento návrh, návrh pokiaľ ide o suverenitu e, e, a práva členskej krajín, e, plynovody nie je na konštrukčnej strane, nie, nie je to proti konštrukcii Nord Stream 2. Ak viete, čo treba plniť, tak potom samozrejme činte tak. Ak chcete smerovať do EÚ, ne... z pravidla sú tu dopadové štúdie, E, posudzovanie dopadov, ale tu v tomto prípade chcem kolegom právny rámec, my tu len jednoducho, ako ste povedali, vyjasňujeme právnu situáciu, ktorá zjavne nepolitickým e, diskusiam a sporom, ale k potrebe vyjasniť právnu situáciu a na toto nemusíme posudzovať všetky dopady z členských krajín, ktoré sú proti našemu návrhu, je je t, e, e, do, e, dohovor pre e, plynovody, ktoré e, vstupujú do ich teritoriálnych pobrežných vôd. Tento dohovor dáva pobrežným krajinám jasné. Komisia víta, sumarizujúc, veľkú podporu, ktorú tu získal návrh správy vyvstanú. Ako vidíte, kolegovia, mám veľa času e, na e, reakciu, pretože takáto e, dôležitá problematika je veľmi technická, politicky však veľmi citlivá. V takéto diskusii treba povedať všetko potrebné. Ja teraz odpoviem nie politicky. Chcem zdôrazniť, že naša diskusia o energetickej únii je tiež politickou diskusiou, pretože prvý pilier, aby... nechcem, aby každý nás ovplyvňoval cez dodávky, dodávky energie. To je všeobecná teda bezpečnosť, ktorá, o ktorú tu ide. Diskutujeme o, o politických otázkach a hoc aj hovoríme o energetickej únii IP, teda politické, ale ja by som rád e, chcel hovoriť o obsahu. V, oveľa viac teda o určitých riešeniach. V prvom rade spoločný trh, po druh, teda druhý pilier energetickej únie Diskutujeme, pán kolega Langen, v našom spoločnom energetickom trhu. Minimálne od začiatku roku 2013 sme diskutovali všetky naše diskusie o treťom energetickom balíčku, naše diskusie. Máme tu množstvo diskusí a ja by som rád to celkom jasne zdôraznil. Tiež by som chcel zdôrazniť to, že očividne strácame určité národné kompetencie, ak ich odovzdáme Európskej komisii. V, tejto, v tomto stave, ak rátame s Európskou komisiou a inštitúciami, že by nám mohli pomôcť v, našich, v našej bezpečnosti, tak jednoducho potrebujeme E, stratiť určité kompetencie. A oni by mali v našom mene všetky členské krajiny naše národné právomoci. V tomto prípade teda nič e, výnimočné. Ja by som rád podporil EÚ a napredoval. Vytvorme takú situáciu, aby sme e, napredovali. Energetická únia a spoločný trh pre energiu. Toto zodpovedzme ešte jednu otázku. Pán riaditeľ Bochart už to odpovedal. Každý e, plynovod môže byť e, budovaný na základe tejto smernice. Nie je tu nič proti konkrétnym plynovodom, ale chceli by sme, aby sa e, použili len e, to povzbudzuje budovanie ďalších nových e, plynovodov. A ešte jedna vec, konkrétnu otázku ekonomických zón, pretože e, sa tu e, natiskali. E, sme, národnými, sme nadnárodnými dohovormi na úrovni OSN k námornému právu. Ide o otázka ku práv a povinností vyplývajúcich z dohovorov. Preto chcem povedať, že Európsk, návrh Európskej komisie je v plnožité je to pre nás dôležité. A po druhé potom, súdny dvor. V roku 2012 sa rozhodol, že exkluzívne e, ekonomické zóny, to patrí do e, dohovorov e, k námor, námornému právu, veľmi silná právna istota v tomto prípade. Toto treba zohľadniť. Takisto by sme mali, čo je v demokracii samozrejme vec prirodzená. Ďakujem vám za eh, plodnú rozpravu. Dlehota na podávanie pozmejúcich návrhy 16. januára 2018 na poludne. A E, očakávame 21. februára pod e, tieňovými spravodajcami príprava kompromisných pozmeňujúcich návrhov. Už sme zdôraznili, že je to smernica krátka, veľmi dôležitá však, a by sme mali e, na to slot, treba mať naozaj určitý slot, časový rámec výboru ITRE. Váš návrh sa týkal vypočuť na všetkých vypočutiach vo výbore ITRE. Ďakujem vám, kolegovia, za vynikajúcu rozpravu. A chcem vám pripomenúť, že boj proti antimikrobiálnej e, odolnosti je jednou z víziev rámca Horizon 2020 programu e, k tomu e, prístupu jedno zdravie, pokiaľ ide o antimikrobiálnu odolnosť. Samozrejme, že pozmejúce návrhy treba predložiť a ja sama predložím budúce dni zo pár z nich vy uvítam, ak do 16. januára podáte vaše pozmeňujúce návrhy budúci útorok pred 12. hodín. Stanoviska konzultovala som aj s eh, generálnym riaditeľstvom eh, výskum a inovácie, aby som mala eh, prehľad akcií, ktoré sa už prijali. Minulé rámcové programy 5 a 7 priniesli miliardu eur, ktoré sa investovali do výskumu a inovácií, aby sa túto istú tému. Konkrétne čísla e, investícií si pozrite, prosím, v návrhu stanoviska ITRE. Ja som sa snažila e, hovoriť len o kompetenciách ITRE. Treba stimulovať výskum a inovácie v tejto oblasti, tak, že budeme vytvárať viacero tzv. push and pull. Treba stimulovať investície naprieč celo, celého cyklu e, vývoja projektu. Ešte, ešte pokračujem. Treba stimulovať priority verejného zdravia a podporovať makroopatrenia. Kontaktovala som viacerých viac aktorov e, a zisťovala som, ako e, podporovať e, výskum, takisto trh všetci tu sa asi zhodneme, že treba prečo, pracovať naprieč jednotlivými sektormi len e, jedna z desiatisícich e, návrhov e, liekov môže byť rozvinutá ako nový, nový, nový liek alebo nová očkovacia látka. Preto je dôležité, aby sme lepšie využívali údaje naprieč sektormi. Je naozaj na čase, aby sme zlepšili výber zber údajov. A vývoji vzrast e-zdravia a digitalizácia všetkých sektorov poskytuje príležitosť zhromaždiť údaje o protimikrobiálnej rezistencii. Teším sa na našu diskusiu s tieňovými spravodajcami politických skupín a chcem zdôrazniť, že ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkynia, za vaše vyjadrenie. A teraz dávam slovo pani Anne Záborskej za EPP. za prácu, ktorú vykonala e, pri e, návrhu stanoviska a zároveň aj za jej iniciatívu stretnúť sa s tieňovými spravodajcami e, predtým, ako vypracovala svoje stanovisko. Ako už povedala, antimikrobiálna rezistencia jedno, tak môže spôsobiť v roku 2050 10 miliónov obetí, čo je viacej ako v súčasnej dobe všetky úmrtia na e, baktériách. A je potrebné pochopiť tento mechanizmus. Čiže musíme sa sústrediť nielen na, na výskum e, na poli nových antibiotík, ale aj na e, poli výskumu mechanizmu, ktorý, ktorý pôsobí firmy výskum na antibiotikách je v súčasnej dobe neatraktívny. Za posledných twenty